No Nedostali sme žiadne otázky adresované komisii pre um, túto časť schôdze, ktorá sa má venovať uh, otázkam na komisiu. Teda ak naozaj nie sú žiadne otázky, ktoré by ste chceli položiť komisii, môžeme hneď prejsť k návrhu správy, ktorá sa týka dopadom celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy pre rozvojové krajiny a pre rozvojovú spoluprácu. Prebehne tu výmena názorov s našim spravodajcom, pánom Guerrero Salomom. Sí. Gracias, señor... Ďakujem pekne, pán predseda. Na predbežnej schôdzi tohto výboru som mal príležitosť, aby som predložil a vysvetlil všeobecné línie, ktoré som chcel rozvinúť v tejto správe a dnes na, som predložil návrh správy. Nepočujeme pána rečníka, vypol sa mu mikrofón. Señalaba que en una reunión Hovoril som teda, že na predchádzajúcej schôdzi som už mal príležitosť vysvetliť a predložiť všeobecné línie správy. A dnes mám príležitosť predložiť návrh správy o dôsledkoch a dopadoch ekonomickej a finančnej krízy na rozvojové krajiny. Začal by som s tým, že vysvetlím dôvody tieto správy. V súčasnosti sa nachádzame v rozvojovej kríze, ktorá je dôsledkom ekonomickej a finančnej krízy, ktorá začala začiatkom roku 2007, koncom, pardon. Ale okrem týchto konštatovaní táto správa zdôrazňuje, že to, čo bolo v kríze ešte pred rokom 2007, bola samotná rozvojová politika. A prečo bola v kríze? pretože napriek tomu, že rozvojové krajiny e, sa rozvíjali, napriek tomu, že rozvojová pomoc tiež narastala, napriek niektorým významným výdobytkom alebo pokrokom vo viacerých krajinách sme sa vzdialovali a nie približovali k splneniu mileniového cieľa. Teda v roku 2007 ešte predtým, než začala táto kríza, sme boli ďalej od miléniových cieľov, než by sme mali byť v tom termíne. Preto má táto správa dve perspektívy. Jednak aké opatrenia prijať na vyriešenie problémov, ktoré vyplývajú z hospodárskej krízy, teda okamžité opatrenia. A po druhé, aké inovácie, aké zmeny e, zaviesť, aby sme zmenili rozvojovú politiku, aby sme zo strednodobého hľadiska splnili naše záväzky, keď sa mm, prekoná hospodárska kríza, ktorej teraz čelíme zo strednodobého hľadiska vyriešiť tieto opatrenia alebo problémy ekonomického charakteru vyžaduje inovácie v rozličných oblastiach. Vyžaduje to nové zdroje financovania rozvojovej pomoci, vyžaduje to účinnejšie riadenie rozvojových politík, vyžaduje to tiež demokratickejšie zastúpenie vo finančných inštitúciách na medzinárodnej úrovni treba dať rozvojovým krajinám taký priestor, ktorý teraz v týchto inštitúciách ešte nemajú. Vyžaduje to aj tiež väčší pocit zodpovednosti a zároveň aj väčšiu nezávislosť alebo autonómnosť krajín, ktoré príjmajú rozvojovú pomoc. Vyžaduje aj väčší zásah občianskej spoločnosti a, a väčší väčšiu spoluprácu medzi súkromným sektorom a verejným sektorom, aby sa takto otvoril nový priestor pre iniciatívu nielen pre spoločnosť ako takú, ale aj pre súkromné subjekty, ktoré môžu prispieť a priniesť nový dynamizmus v rozvojovej politike. Správa, ktorú predkladám, obsahuje opatrenia okamžitého charakteru, súrneho charakteru, ale sú tam aj návrhy na reformy zo strednodobého alebo dlhodobého hľadiska, aby sme mohli začať s tými inováciami, ktoré sú potrebné pre rozvojovú politiku. Všetci veľmi dobre viete, aj Európska komisia, aj Rada, aj členovia parlamentu, viete, kto som, stretávame sa to a vieme, že sú tu naliehavé problémy, ktoré treba vyriešiť vzhľadom na ekonomickú krízu. Dochádza k poklesu ekonomického rastu, znižujú sa ceny prvotných surovín, v exportných krajinách Rozvojové krajiny trpia obchodnými obmedzeniami a tiež e, protekcionistickou politikou. Trpia takmer nepro, neprekonateľnými prekážkami, pokiaľ ide o prístup k medzinárodným financiám. Ich emigranti v zahraničí zasielajú menej peňazí do svojich e, krajín pôvodu, čo pre niektoré krajiny znamená obrovské percento príjmu rozvojové krajiny majú čím ďalej tým väčšiu zadlženosť, ktorá im obmedzuje eventuálny možný budúci ekonomický rozvoj a tiež dostávajú aj menšiu oficiálnu rozvojovú pomoc. A k týmto opatreniam treba rýchlo zareagovať. Ale ako som už povedal, Je tu strednodobá perspektíva, ktorá vyžaduje inovácie, o ktorých som už hovoril. Správu máte všetci k dispozícii vo všetkých oficiálnych jazykoch a sú tam určité návrhy, o niektorých teraz pohovorím podrobnejšie, síce rýchlejšie, pretože nie je potrebné o nich hovoriť zase príliš rozsiahlo a potom dám príležitosť Európskej komisii a kolegom z parlamentu, aby sa vyjadrili. Správa sa snaží o posilnenie e, záväzkov vyplývajúcich z miléniových cieľov. Posilnenie týchto záväzkov k roku 2010 a na jeseň valné zhromaždenie OSN. Tam by sme mali e, zrevidovať stupeň plnenia mileniových cieľov. A mali by sme sa zaviazať, že e, v roku 2015 by sme mali splniť to, k čomu sme sa zaviazali už v roku 2000. Nemôžeme jednoducho jednoducho sa vzdať a povedať si, že mileniové ciele sú dosiahnuté, keď máme pred sebou ešte 5 rokov na to, aby sme ich dosiahli. správa tiež chce, aby krajiny Európskej únie a aj samotné európske inštitúcie splnili svoje vlastné záväzky dosiahnuť 0,56 HDP v roku 2000 a 0,7 v roku 2015. Takže musíme sa zaviazať, že splníme tie záväzky, ktoré sme uzavreli, aby sme boli príkladom pre ostatné krajiny alebo iné svetové inštitúcie pri plnení ich vlastných záväzkov. V správe sa tiež zdôrazňuje potreba hľadania nových dodatočných zdrojov. Aj o tom budem hovoriť. treba žiadať od medzinárodných finančných inštitúcií, od Medzinárodného menového fondu, od, od Svetovej banky, aby rýchlo udelovali pôžičky rozvojovým krajinám, ale aby tieto pôžičky boli efektívne, pretože za posledné dva roky bolo veľa prísľubov, ale v skutočnosti táto pôžička neprišla, alebo fin- tieto financie sa do rozvojových krajín jednoducho nedostali. A treba si dávať pozor, pretože tieto druhy pôžičiek ešte viacej zadlžujú rozvojové krajiny aj do budúcnosti a stiažujú im plnenie ich cieľov k novým zdrojom financovania. Správa je za to, aby sa zaviedli dane alebo daň z medzinárodných finančných transakcií. Nie len na to, aby sa zachoval samotný finančný systém alebo aby sa získala časť peňazí, ktorý finančný systém poskytol bankám, aby im pomohol z ich ťažkostí. Ide predovšetkým o to, aby sme mali väčšie percento financií určených na rozvojovú pomoc. Chceme tiež moratórium alebo zmrazenie zahraničných dlhov určitých krajín pretože niektoré rozvojové krajiny sa ešte viacej zadlžujú a aby mali moratórium minimálne na 3 roky na to, ako eh, na splácanie tých dlhov, ktoré v súčasnosti majú. A tiež navrhujeme zavedenie environmentálnych daní z dopravy. Niektoré krajiny už v súčasnosti dobrovoľne zavádzajú, ale do budúcnosti by to mohol byť nástroj na boj proti klimatickým zmenám a zároveň na to, aby sme získali nové finančné zdroje pre rozvojovú politiku. Správa tiež navrhuje, aby krajiny, odkiaľ pochádzajú e, tie financie, ktoré zasielajú imigranti domov, aby znížili E, to percento alebo tie poplatky za zaslanie peňazí do krajín pôvodu a tie krajiny, ktoré dostávajú tieto peniaze, aby tiež nestiahovali poplatky e, v bankách za príjem týchto peňazí. Vychádza tiež z dohody z Aquily v roku 2009 a tento návrh ide smerom na zníženie poplatkov z bankových prevodov takýchto peňazí zo zahraničia. A správa zdôrazňuje predovšetkým iniciatívy verejného a súkromného sektoru, pretože je toho názoru, že tieto partnerstvá v rozvojovej pomoci je veľmi dôležitý spôsob, na získanie nie rozvojovej pomoci, ale na priame investície v rozvojových krajinách a predovšetkým na transfer technológií, know-how, aby to, čo voláme pomoc obchodu, aby to bolo postupne e, mal nadobudalo väčší význam do budúcnosti. Správa je za to, aby rokovania z Dohy dospeli k dohode, ktorá nebude reštriktívna všeobecne v obchode a aby táto dohoda bola aj menej reštriktívna pre rozvojové krajiny a aby EPA dohody boli skutočným rozvojovým nástrojom a na to sú potrebné rýchle rokovania v roku 2010. Sme proti daňovým rajom. To je aj jeden z prioritných cieľov španielského predsedníctva, ktoré začne o dva týždne. A v správe sa žiada, tak ako to žiadajú aj iné európske inštitúcie, žiadame radu a komisiu, aby sme mali prísnejšie, náročnejšie kritériá na transparentnosť daňových rajov než tie, ktoré sa teraz aplikujú v OECD alebo v Európskej investičnej banke. Mám informácie, že tak OECD ako Európska investičná banka uvažujú o tom, že zrevidujú a zvýšia požiadavky na transparentnosť pre finančné pohyby všeobecne a pokiaľ ide o kritériá daňových rajov. Tiež je tu potreba postupne, ale neustále dosiahnuť transparentnosť daňovej politiky a príjmov v nadnárodných spoločnostiach, pretože to doteraz nevždy bolo možné skontrolovať medzinárodnými kontrolnými orgánmi a tiež sa vyžaduje od Európskej investičnej banky, aby konala, aby brala do úvahy tieto kritériá. A samozrejme sme za antikorupčné opatrenia a za opatrenia za účinnejšiu daňovú politiku. Všetky tieto aktivity majú spoločnú logiku, nie je to len nejaký zoznam viacerých opatrení, ale sú to také e, opatrenia v dvoch perspektívach, teda aktivity, ktoré treba prijať v roku 2010 pre súrne problémy, ktoré máme a aktivity, ktoré treba spustiť na zlepšenie rozvojovej politiky, aby sme splnili ciele, ktoré sme si stanovili. A na záver, Európa, Európska únia by mala naďalej ostať v avantgarde rozvojovej politiky, mala by naďalej zostávať na príkladnej pozícii, pretože slovo príklad možno by bolo príliš morálne e, zafarbené, ale mali by sme naďalej byť príkladom pre ostatné krajiny či regióny, aby sa viacej implikovali do rozvojovej politiky. A sme toho názoru, že Európsky parlament aj náš parlamentný výbor by sme sa mali zmeniť na akýsi podnet alebo nástroj, aby sme podporili tieto zmeny a následne kontrolovať úroveň realizácie týchto inovácií. Ja ako spravodajca som samozrejme absolútne otvorený všetkým skúsenostiam, návrhom, inováciám a tiež pozmenujúcim návrhom, ktoré sa predložia k tejto správe a slubujem, že sa budem snažiť konať čo najflexibilnejšie, aby som mohol začleniť maximálny počet týchto pozmeňujúcich návrhov. Ďakujem. Uh, much, Ďakujem pekne, pán Guerrero Salom. A teraz by som sa rád opýtal, požiadal by som pána riaditeľa Rudyhošer, aby nám predstavil teraz stanovisko komisie k tomuto návrhu. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Komisia veľmi vysoko oceňuje túto správu pána Guerrero Saloma a v plnej miere podporujeme všetko, čo sa uvádza v tejto správe, najmä e, sa domnievame, že je veľmi dôležité poukázať na to, že finančná hospodárska kríza skutočne bude mať pravdepodobne o mnoho väčší, rozsiahlejší vplyv na obyvateľstvo v rozvojových krajinách aj keď e, nechceme nejakým spôsobom e, zľahčovať vplyv hospodárskej krízy na rozvinuté krajiny. Je tam okrem toho veľmi jasné prepojenie medzi týmito krajinami. O tom však budem hovoriť e, až trochu neskôr. Pán spravodajca spomenul, že začiatkom tohto roka, keď všetky európske krajiny spúšťali svoje plávny obnovy a aj Európska komisia predstavila plán sporskej obnovy pre celú Európsku úniu, práve komisia vtedy navrhla vo svojom oznámení z 8. apríla, aby sa zaviedol plán obnovy aj pre rozvoj, rozvojové krajiny. Vtedy nikto sa nevenoval tejto téme a dokonca aj schôdza G20 sa sústredovala predovšetkým na rozvinuté krajiny a nie až tak veľmi nerozvojové rozvojové krajiny. Neskôr sa to potom zmenilo, ale vtedy, keď komisia predniesla svoje oznámenie a tento svoj návrh, boli sme tak povedať jediní, ktorí už vtedy poukázali na to, že kríza bude mať veľmi výrazný vplyv na rozvojové krajiny. Predniesli sme vtedy návrh, ktorý obsahoval celý rad opatrení a sú v podstate v súlade s tým, čo uviedol spravodajca. Nebudem teda zachádzať do podrobností Myslím si, že je dôležité uvedomiť si, že reakcia rady bola vtedy taká, že veľmi ocenila naše oznámenie a návrhy, ktoré obsahovalo toto oznámenie, ale rada veľmi jasne povedala, že nebude navyšovať ani o cent, ehm, čo sa týka mobilizácie hospodárskeho plánu obnovy. Preto je dôležité trvať na dodržiavaní záväzkov, ktoré sme si stanovili v rámci ODA a dodržať tieto záväzky, mm, ku ktorým sme sa zavízali na európskej úrovni. Teda my sme súhlasili s týmto návrhom. Um, zatiaľ, čo medzinárodné finančné inštitúcie vytvorili celý rad nových nástrojov, ktoré by mohli byť prínosné v tomto smere. Je pravda, že väčšina týchto nových nástrojov sa nedá využiť v tých najmenej rozvinutých krajinách. Sú síce užitočné pre krajiny so stredným príjmom a pre niektoré krajiny, ktoré sú menej rozvinuté, ale pre väčšinu z nich nie sú užitočné alebo dajú sa využiť iba za cenu navýšenia zadlženia tejto krajiny. A to nemôže byť našim cieľom, keď sa práve blížime ku koncu 10-ročného obdobia, keď sa nám podarilo s veľkým úsilím znížiť dlh rozvojových krajín. Preto komisia veľmi podporuje niekoľko projektov, ktoré práve teraz prebiehajú spoločne s medzinárodnými finančnými inštitúciami, ktoré eh, sú zamerané na monitoring eh, zadlženia, eh, na zniženie zadlženia, tak aby kríza o niekoľko rokov neudrela znovu teda na zmierenie dlhu sa snažíme sústraďovať. Sme vďační za to, že spravodajca spomenul aj iniciatívu komisie vytvoriť dodatočný nástroj v tomto kontexte, ktorý sme nazvali um, nástrojom ehm, flex zraniteľnosti. Ehm, vyvinuli sme ho v úzkej spolupráci s medzinárodnými finančnými inštitúciami a podarilo sa nám dosiahnuť by dobre doplnkovať, pretože tieto inštitúcie eh, predniesli návrh eh, ústupkových pôžičiek. My poskytujeme mm, tak povedia štipendia na tento účel a podarilo sa nám dohodnúť sa na zozname krajín, ktoré najviac potrebujú tieto dodatočné pôžičky a nám sa podarilo za niekoľko mesiacov vytvoriť nový nástroj, ktorý je zameraný na mobilizáciu finančných zdrojov, ktoré neboli využité z rozvojového fondu. A sú to prostriedky ešte za rok 2009, teda my sme jediným darcom, ktorému sa podarí efektívne zareagovať e, a to za dodržania cyklickosti, keď ostatné krajiny sú vo veľkých ťažkostiach. Teda myslím si, že na toto môžeme byť hrdí, na tento nástroj, ktorý je zameraný na flexibilnú zraniteľnosť. Okrem toho sme vytvorili mechanizmus, ktorý dokáže ukázať, ktoré krajiny e, budú môcť využiť tento nástroj už v prvej fáze spustenia. V tomto úsilí budeme pokračovať aj počas roku 2010. Ďalej rád by som e, chcel potvrdiť to, čo povedal spravodajca o systéme zdaňovania v rozvojových krajinách. Mm, uskutočnila sa včera konferencia spoločne s pani Evou Žolí presne v tejto miestnosti, na ktoré veľmi jasne odsnelo, aký dôležitý je dôraz na systém zdaňovania v rozvojových krajinách. Musíme im umožniť, aby e, zhromažďovali vo väčšej miere vlastné zdroje, aby lepšie využívali rozvojovú pomoc. Nie je to náhrada rozvojovej pomoci, je to potrebné, aby sme dodržali a dosiahli udržateľnosť e, tejto rozvojovej finančnej pomoci. Chcem e, ešte poukázať na to, že na jar komisia ako obvykle predniesie svoj balíček správ, ktoré sa týkajú dosiahnutia cieľa rozvojovej pomoci. A tento rok to spojíme aj so známením o zdaňovaní a rozvoji. Celé to bude súčasťou, tak povedať, jarného balíčka, ktorý sa zaoberá e, plnením cieľov. To je teda nová a ďalšia priorita, ktorej sa budeme venovať a predložíme konkrétne návrhy zamerané na to, ako e, sa môžeme tejto téme venovať aj v kontexte našej spolupráce s rozvojovými krajinami. Teda na záver by som rád uviedol, že súhlasíme s touto správou, v jednej veci by sme požiadali o opravu, keďže mobilizujeme nevyužité finančné prostriedky z Európskeho rozvojového fondu. Nie je to postup, ktorý by v budúcnosti mohol spôsobiť problémy. Je to v podstate fond, ktorý by sa mobilizoval tak či tak v rámci rozvojového programu a myslím si, že je rozumné mobilizovať ho už teraz a možno ešte posledná vec, ak dovolíte. Tento Európsky rozvojový fond e, je, zdá sa, jediným nástrojom e, Európskeho spoločenstva, ktorý má ešte zdroje. Ostatné nástroje nie je možné mobilizovať e, na to, aby dodatočne prispeli k boju proti kríze. Možno, že je dôležité na to pamätať aj pre budúcnosť, že by sme si mali ponechať rezervy v našej rozvojovej pomoci a v nástrojoch na rozvojovú pomoc. Mm. Ostatné nástroje ENPI a DCI môžu poskytovať eh, pomoc iba krajinám, ktoré prijímajú pomoc Európskeho rozvojového fondu a nie vo všetkých iných rozvojových krajinách. Eh, tá dodatočná mobilizácia financií je relevantná iba v súvislosti s krajinami, eh, ktoré sú signatármi dohody Kotonu a krajinami AKT. Ehm, ak sa nemýlim, začal to krajiny AKT by mohli využiť túto rezervu z fondu EDF Zhruba tretina populácie celého sveta je pokrytá fondom ELA. To znamená, že nebudú možné kompenzácie pre týchto ľudí. Tvrdíte, že teda nie je dostatok prostriedkov v rámci rozpočtovej položky DCI, aby sme pomohli e, Strednej Južnej Amerike? Ehm, faktom je, že v ostatných nástrojoch ako napríklad ENPI a DCI. Ostatné sumy boli už pokryté programami, teda nie sú tam žiadne nevyužité prostriedky a preto nie je možné navýšiť e, to financovanie. Plánované prostriedky sa budú naďalej využívať, je však obmedzený, obmedzená možnosť e, navýšenia týchto zdrojov. Bude to dosť veľkou nevýhodou e, v budúcich rokoch. Pokiaľ ide o Európsky rozvojový fond. Tu sme naplánovali e, využitie nevyužitých prostriedkov, teda je možné mobilizovať tieto prostriedky teraz, v tejto chvíli, ale už teraz je jasné, že ak dôjde ku kríze o dva roky, budeme mať tú rezervu nižšiu. Teda napokon myslím si, že môžeme byť spokojní, že môžeme v tejto chvíli zasiahnuť takýmto spôsobom a predsa len si ponechávame ešte rezervu aj pre budúce možné krízy aj v rámci tohto fondu EDF. Ďakujem. Nemám mikrofónu, pána predsedu. E, vieme o tom, že krajiny ako Bangladeš, Maldívy a niektoré ďalšie krajiny v Ázii budú mať obrovský vplyv na e, e, politiku klimatických zmien alebo adaptácií. 20-25% e, napríklad povrchu Bangladeš bude dotknutý čo skoro budeme mať aj o tom správu. Je to zhruba 30 miliónov ľudí, ktorým bude treba hľadať náhradné miesto na bývanie. Samozrejme, nemôžeme hovoriť iba o Afrike a Karibiku musíme sa snažiť o zachovanie nášho vplyvu aj v Ázii, aj keďže aj ja sám pochádzam z Ázie. Musím povedať, že náš vplyv na e, e, e, tomto subkontinente Ázie je pomaly, pomaly sa zmenšuje. Pán predseda, nemám skutočnú odpoveď na vašu otázku. Dúfam, že Kodaň poskytne takúto odpoveď. už teraz aj v prípade EDF aj niektorých ďalších nástrojov už teraz e, uvažujeme e, prípadnú reorientáciu rozvojovej pomoci e, v súvislosti s klimatickými zmenami. Napríklad teraz uskutočníme revíziu v polovici obdobia stratég- genetických materiálov pre eh, krajiny, ktoré využívajú EDF a poskytli sme pokyny našim delegáciám a prostredníctvom nich aj členským štátom. Máme spoločný eh, list eh, z komisie všetkým misiám v teréne a prostredníctvom nich aj adresujeme to členským štátom, aby zvážili túto revíziu príslušných materiálov aj z hľadiska reorientácie rozvojovej pomoci aj e, e, s prihľadnutím na e, dôsledky klimatických zmien. To znamená, že aj v rámci rozvojovej pomoci musíme zvážovať možnosti úpravy našich priorít a činností s tým, aby sme mohli riešiť dôsledky klimatických zmien. Chápem, že moja odpoveď je neúplná, ale je to nevyhnutná súčasť tejto reakcie. Práve k tomuto by som chcel povedať, že pred dvomi dňami som mal rokovanie o klimatických zmenách a, a o tom, e, že značné množstvo vody e, z Himalají, a o tom hovorila UNDP, e, že adaptácia na klimatické zmeny môže urýchliť rozvoj, pretože v rámci tejto adaptácie by sme sa mali a mohli zlepšovať určité možnosti. Takže nejde o situáciu buď alebo, alebo aj aj. Pán Cashman. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som zablahoželať e, pánovi spravodajcovi k odvedenej práci a ku komplexnému prístupu e, k tejto mimoriadne dôležitej téme. Som veľmi rád, že e, hovorí o daňovom režime, o daňových rájoch a Taktiež vítam aj to, že nastupujúce španielské predsedníctvo prikladá tejto oblasti e, e, veľký význam. Taktiež spomína aj otázky nákladov na prevody peňažných prostriedkov. Ako vieme, e, prevody do rozvojových krajín e, sú podstatne väčšie e, ako EDF a je veľmi nevhodné že sprostredkovateľe na tom e, veľmi zarábajú na úkor e, krajín príjemcov. A nehovorím e, e, e, o tom, pretože sám som z Británie, ale mali by sme využiť skúsne Spojeného kráľovstva, aby sme znižili náklady na prevo takýchto prostriedkov. Samozrejme, je to veľmi smutné, že z obrovského balíka peniaze, ktoré MMF dal k dispozícii na riešenie hospodárskej krízy, iba 1,7 alebo 1,6 sa dostalo k rozvojovým krajinám. a 86% sa dostalo novým demokraciám, novým krajinám. To je veľmi zaujímavé, keď sa dívame na problémy krajín eh, strednej úrovni príjmov, ktoré boli predtým rozvojovými krajinami. Eh, samozrejme, ešte sa k tomu neskôr vrátim. Práve sme sa vrátili z Botswany. A tam vidíme krajinu, ktorá má priemernú úroveň e, príjmov, ale prístup k financií, k e, programom darcovského financovania e, sa zhoršuje. A treba sa venovať niektorým osobitným potrebám a problémom určitých krajín. A napríklad aj krajín, ako je Botswana. Pričom to nie je jediný príklad. Je to otázka AIDS, HIV, a e, starostlivosti štátu o e, osoby z HIV alebo e, chorých na AIDS. Áno, krajiny najmenej vyvinuté sú dotknuté, rozvojové krajiny sú tiež dotknuté, ale čo je zaujímavé, krajiny, ktorým sme pomohli, aby prekonali túto bariéru a sa dostali do rozvojovej fázy, sa ocitli v takej zvláštnej situácii pretože to je len zdanie, že sú to krajiny s primeranými príjmami. Pokiaľ ide o 7 mm, e, e, že členské štáty musia to dať na e, rozvojovú pomoc. Nie je to argument, že keď sa nám nedarí, aj ostatným sa nesmie dariť. Tým, že sa dohodneme na 6-7% HDP, sme všetci e, e, svetkami e, rovnakých problémov. Ide nie o konkrétnu čiastku, ale o percento. A chcem povedať tým členským štátom, ktorí to nedokážu prekonať. Chcem povedať, že ja sa nezapodívam matematikou alebo ekonomikou, ale ak chcú dostať určité poučenie, ja ich veľmi rád príjmem či už v bare, musia samozrejme zaplatiť za nápoj, alebo u seba v kancelárii a napokon vítam eh, prístup pána spravodajcu. Tento dramatický dopad nie, že sa pocíti, už sa pociťuje. A preto odporúčania, ktoré sú obsiahnuté vo vašej správe, ako aj odhodlanie komisie, môžeme len uvítať. A už som sa eh, vrátil takmer k eh, marxistickej filozofii musíme samozrejme e, e, ponechovať rezervy. Potrebujeme mať rezervy, bez toho sa nedá. Ale napokon musíme využiť naše rezervy a v prípade potreby treba vyzvať členské štáty, aby e, dali viac peniazy do rezervov. Robíme to vnútri našich štátov, na to máme ročné rozpočty a preto aj my, 27 členských štátov, musíme konať ako jeden v opačnom prípade môžeme sa volať Európska e, marxistická únia. Nepočujeme, nemáme mikrofon. Ďakujem. Súhlasím s tým, že sa nám pozdáva správa. E, rada by som zablahoželala spravodajcovi k e, vynikajúce odvedenej e, práci. Tu ani nemáme čo dodať, len iba niekoľko poznámok, ktoré z časti ozneli z úst pána Kašmena Keďže ide o percento, je tu aj e, nebezpečenstvo toho, že objem pomoci sa zniží, pretože prežívame finančnú krízu. A chcela by som povedať, že je zvláštne e, uberať peniaze z bežnej činnosti a tam nie je toho až tak veľa a dať to do rezervy a potom sa osobitne vynasnažiť. A nie je to až taká osobitná snaha, keď znižujeme e, bežnú pomoc. Takže s tým až tak moc nesúhlasím. Čo by som ešte chcel eh, doplniť? Eh, otázka klimatickej krízy, čo je tiež obrovská kríza. Potrebujeme viac eh, prostriedkov, nových prostriedkov, pretože je tu určitý trend v členských štátoch, ktoré hovoria v poriadku. Je to stále to isté. A teraz využívame prostriedky rozvojovej pomoci na boj proti klimatickým zmenám, na účely adaptácie. Mali by sme ešte raz dorazniť, že s tým nesúhlasíme. Čo sa týka MMF, aj to tu odznelo, väčšina prostriedkov, dosť väčšinu prostriedkov dostáva e, Európska únie iba 6% e, dostanú africké krajiny. A musíme e, mať na zreteli aj správu pani Vúcovej, ktorá začiatkom roku hovorila, že štrukturálne fondy tiež majú určité podmienky. Zrejme e, e, treba zdôrazniť v správe, že potrebujeme mať štruktúrálnu reformu s tým, aby rozvojové krajiny dostali prístup aj k týmto zdrojom. Tiež treba uvažovať aj, aj návrhov e, e, výskumníkov, ktoré hovoria, že 1% týchto stimulačných balíčkov e, priemyselné e, vyspelých krajín by sa mohli venovať, e, prideliť rozvojovým krajinám s tým, aby sme znižili bremeno finančnej krízy. Neviem, či by to nemalo zmysel spomenúť aj v správe, ale inak som mimoriadne spokojná a ďakujem ešte raz veľmi pekne za správu. Nepočujeme pána predsedu? Chcem sa opýtať komisiu, či chce reagovať. Nech sa páči. Pán Gurersam, chcete eh, to nejakým spôsobom eh, zhrnúť? Veľmi stručne ďakujem za pozitívne komentáre k tejto správe, len by som veľmi rýchlo naznačil. V prvom rade uznávam, že intelektuálna pôvodná potrava tejto správe je samozrejme v správe z apríla z Európskej komisie. Podľa mňa táto správa je vynikajúca a táto správa stanovila aj môj horizont, aj všetky moje prístupy a línie, ktoré som rozvinul v mojej správe. Takže ďakujem a zároveň gratulujem Európskej komisii k tejto správe. Európska komisia nás upozornila, že reakcia rady nebola práve najpriaznivejšia a tiež nás upozornila, že aj v blízkej budúcnosti tento postoj môže byť rovnaký a ja som si istý, ale nechcem tu robiť nejaký nacionalizmus v tejto záležitosti, ale som presvedčený, že počas e, španielského predsedníctva v rade bude pozitívny postoj k tejto problematike. Samozrejme nehovorím, že ku všetkým návrhom, ale to východiskové stanovisko a ten pocit alebo prístup alebo ašpirácie budú pozitívne. Tiež očakávame správu Európskej komisie, tú jarnú správu o pokroku v dosahovaní mileniových cieľov. A myslím, že musíme na tejto správe veľa pracovať, pretože aj počas španielského predsedníctva by mal začať proces vypracovania pozície EÚ k valnému zhromaženiu OSN v jeseni, kedy sa budú revidovať, kedy sa bude realizovať revízia stavu plnenia cieľov milénia. A teda netrpezlivo očakávame túto správu. Pokiaľ ide o to, čo naznačil kolega Michael Cashman, sú tu dve záležitosti. Tá prvá, áno, tie financie imigrantov, ktoré sa zasielajú domov, to sú veľmi dôležité pre niektoré krajiny, napríklad 25 HDP, to je štvrtina príjmov týchto krajín v niektorých prípadoch ročne. Takže je to veľmi dôležitá téma pre tieto krajiny. A to, čo naznačil aj Michael Cashman, aj kolega Keller, A chcel som to dať do správy a samozrejme to aj rád spravím, aby sme nepadli do tej pásce percent, keď sme v krízovej situácii, pretože zníženie HDP v rozvinutých krajinách môže viesť k tomu, že ak sa zachová alebo aj zvýši percento, napriek tomu budeme venovať menej financí rozvojovej pomoci, takže treba e, stanoviť určitý mandát, aby v tých absolútnych číslach, nielen v percentách, aby sa ten záväzok, tá naša pomoc neznížila. A pokiaľ ide o náš boj proti klimatickým zmenám, je jasné, že peniaze, ktoré vložíme a zdroje, ktoré vložíme na podporu rozvojových krajín v boji proti dôsledkom klimatických zmien, tak tieto zdroje nemôžu byť z rozvojových zdrojov, ale musia to byť nové dodatočné finančné zdroje. Už som raz naznačil, že valné zhromaždenie OSN zo septembra tohto roku predseda španielskej vlády navrhol, aby sa vytvoril nový fond na boj proti klimatickým zmenám, ktorý by slúžil napríklad ako transferencia technológií na boj proti klimatickým zmenám v prospech rozvojových krajín. A tie návrhy, komentáre a stanoviska, ktoré sa vyjadrili, tak tie môžem perfektne začleniť do správy, rovnako ako pozmenujúce návrhy. Ďakujem teda Európskej komisie a Európskemu parlamentu za to, že podporili všeobecné línie tejto správy a ako som už povedal, som vám plne k dispozícii. Ďakujem za pozornosť. The... Ďakujeme pekne. E, hlasovanie o tejto správe prebehne 1. marca 2010 a do 7. februára je termín od 18. hodiny predkladať pozmeňovacie návrhy k tejto správe pána Gerera Salomu, o ktorej sme práve diskutovali. Teraz by som rád prešiel k bodu 10 na našom programe. A síce e, vyšetrovacia misia výboru DV a tiež delegácie pre juhovýchodnú Áziu, ktorá sa uskutočnila nedávno. Ja som bol vedúcim tejto delegácie a preto by som rád predniesol správu ak dovolíte, urobím to z predsedníctve stoličky, iba ak by niekto chcela na chvíľu prevzal by predsedníctvo e, schôdze. 31. oktobra až 3. novembra sme sa zúčastnili tejto delegácie v Bangladeši. Okrem mňa tam bol aj predseda pre vzťahy s východnou Áziou, pán Lambert, a ďalší členovia tohto výboru a e, výboru pre vzťahy s juhovýchodnou Áziou. Hlavným cieľom tejto misie bolo vyšetriť, aké dopady má klimatické zmeny na Bangladeš. Je to krajina, ktorá je veľmi vystavená zvyšovaniu hladiny morí. Mm, delegácia sa chcela zamerať na to, ako rozvoj pomoc Európskej únie pomáha bojovať vplyvom klimatických zmien a tiež e, ako by sme mohli čo najviac efektívniť túto pomoc. E, a to tým, že sme sa snažili vyhodnotiť doterajšie výsledky tejto pomoci. Okrem skupiny, ktorá sa zamerávala na klimatické zmeny a rozvojovú pomoc, okrem toho sme sa venovali aj politické podpore tejto krajiny a uskutočnila sa aj schôdza s novým komisárom pre ľudské práva. Stretli sme sa s ministrom zahraničných vecí, predsedom parlamentu, ministrom pre životné prostredie, ministrom pre potraviny a prírodné katastrofy, zástupcami opozície a všetkými zástupcami misie Európskej únie v Bangladeši. Okrem toho tam boli zastupcovia OSN, bilaterálni darcovia a zastupcovia ďalších e, fondov, e, ktoré financuje Európska únia. Zúčastnili sme sa cesty e, zhruba 200 km od Dakar, Dakaru, čo bolo veľmi poučné. Závery boli takéto. Zaznamenali sme veľkú potrebu konať okamžite. Okamžite sme podnikli kroky, na prispôsobenia klimatickým zmenám a tým, že sme navýšili financovanie programov, pretože migračné vplyvy na milióny ľudí, ktoré hľadajú, ktorí hľadajú útočisko, bude obrovskou výzvou pre rozvinuté, ale rozvojové krajiny. Zhruba 13 miliónov ľudí e, sa začne presúvať čo skoro a dôjde k regionálnym problémom v Indii, a dôjde tiež ku konfliktom a mnohé z nich budú súvisiace s tým, že mnoho ľudí z Bangladeša má príbuzných v Európe, najmä v Británii, a preto budú chcieť pricestovať do Európy. Hovoríme tu o zhruba 20 miliónoch ľudí, ktorí budú chcieť hm, pricestovať do Európy do členských štátov EÚ. Neviem, či sme skutočne pripravení na takýto nápor musíme sa snažiť pozerať vpred a Európska únia musí poskytovať výraznú podporu Bangladešu, musí navýšiť financovanie v rámci mm, Kodanskej konferencie, ktorá práve teraz prebieha. Bangladešská vláda zareagovala na výzvy klimatických zmien a to tým, že vyčlenila 100 miliónov amerických dolárov svojho vlastného rozpočtu do svojho vlastného programu prispôsobenia sa klimatickým zmenám. Minister pre životné prostredie okamžite vyzval e, na financovanie tohto účela vo výške 10 miliárd e, amerických dolárov na tento program prispôsobenia sa klimatickým zmenám a na to, aby sa zvyšila miera ochrany ľudí, ktorí hrozí zaplavenie a iné hrozby, ktoré súvisia s klimatickými zmenami a ďalej e, prehlbiť e, koritáriek a opatriť pôdy, okolité pôdy tak, aby nehrozila záplava týchto regiónov. V tomto smere sme zaznamenali rozvojové programy, ktoré financuje Európska únia v rámci svojho rozvojového programu A zistili sme, že dedina v rozsahu troch e, akrov bola vyzdvihnutá, tak povediac, e, o 1,5 metra nad úroveň e, záplavovej vody. A tento projekt trval 3 mesiace. Samotní dedinčania sa pustili do tejto práce a podarilo sa im zdvihnúť úroveň dediny nad urobiť body a náklady na túto operáciu boli 6000 eur. Teda títo dedinčania, ktorí boli v minulosti pravidelne zaplavovaní a museli utekať zo svojho domova, už nemusia. Okrem toho, keďže sa zvýšila úroveň domov a celé jediny, teraz eh, majú aj e, nové možnosti v hospodárstve, môžu chovať zvieratá um, a to tiež zvisuje ich možnosť obživy. Toto je veľmi pozitívny príklad toho, ako sa môžeme vyrovnať s klimatickými zmenami a prispôsobiť sa im. E, urobil to na mňa skutočne veľký dojem a tiež aj na mojich kolegov. Podarilo sa im uskutočniť ten projekt za za takú nízku sumu. Bolo mi povedané, že je zhruba 30 tisíc takýchto dedín v Bangladeši, ktoré by bolo možné zdvihnúť zhruba o 2 metre. A ak sa im podarilo zafinancovať dedinu v roz, rozlohe 3 akre za zhruba 6 tisíc eur, tak hovoríme o celkovej sume zhruba 180 miliónov eur, ak sa nemýlim. Toľko by bolo potrebných na to, aby sme zvýšili hladinu, úroveň polohy týchto dedín, aby neboli ohrozené. Predseda vlády hovoril tiež o prehlbení korita riek, pretože tým, že sa zníži hladina rieky, tým sa tiež zníži riziko záplav. Tá získaná pôda by sa mohla využiť na e, postavenie nových hrádzí to sú úplne reálne projekty, nie sú to žiadne vizionárske plány. Dedinčania samotní sú schopní uskutočniť tieto projekty. A nakoniec ukazuje to už aj prax. Vláda má tiež obavy, ktoré súvisia s otázkou záplav pred dvoma dňami som sa stretol so zast- s veľvyslancami Indie, Číny, Pakistanu, pardon, Bangladeša, Nepálu a tiež sme pozvali veľvyslanca Butanu, ale ten nemohol prísť. Pretože teraz sa veľmi jasne ukazuje, že himalajské ľadovce, ktoré ktorý, z ktorých steká voda do najväčších riek v celej juhovýchodnej Ázii, tak tieto ľadovce pomaly vysušujú, sa pomaly roztápajú. Čelíme tu katastrofe. Zhruba 1,3 miliardy ľudí, ktorí žijú v tomto regióne, e, nebudú mať vodu. Alebo budú mať menej vody e, na to, aby zavlažovali svoje polia a jednoducho pitnej vody nebudú mať dostatok. E, tieto e, ľadovce sa roztápajú trikrát rýchlejšie ako um, ľadovce v polárnej oblasti a preto je jasné, že um, dôsledok, je to dôsledok čiste ľudskej činnosti. Takýto vývoj musíme rozlišovať e, tom, že ľadovce sa neroztápajú iba v dôsledku globálneho otepľovania. Tieto ľadovce sa roztápajú kvôli vplyvom uhlíka. Je to tzv. čierny uhlík, ktorý pochádza z, zo spaľovania dreva, ktoré sa používa na varenie v Bangladeši, v Indii, v Číne a v iných krajinách. A tento čierny uhlík tiež pochádza aj z elektrární eh, v tomto regióne tento uhlík potom padá na ľadovce a pokrýva ich e, tou e, čiernou vrstvou. A kvôli tomu slnko môže lepšie um, roztápať tieto e, ľadovce, pretože od čiernej farby sa neodráža. Tento proces prebieha veľmi rýchlo a ak by sa nám podarilo zabrániť usadzovaniu tohto čierneho uhlíka, okamžite by sme spomalili alebo zastavili aj roztápanie týchto ľadovcov. Veľkým prekvapením je, že celá táto otázka, celý tento problém, ak dovolíte, e, má vplyv na 1,3 miliardy ľudí v Ázii. Avšak je zaražajúce, že nie je to vôbec na programe Kodanskej konferencie. Hovorí sa tam o emisiách, ale nehovorí sa tam o tomto konkrétnom probléme je to výnimočná situácia, v ktorej môžeme zasiahnuť, e, a Európska únia môže priamo zasiahnuť, môže byť hnacou silou a môže pomôcť týmto krajinám v tom, aby zabránili usadzovaniu černého uhlíka na týchto ľadovcoch. Okrem toho sme zistili, že mnohí ľudia, ktorí žijú v Bangladeši, e, chcú e, vziať osud do svojich rúk sú o mnoho zanetenejší ako ľudia v iných krajinách, ktoré som navštívil. A chcú si sami pomôcť, chcú sa snažiť vyhnúť sa týmto katastrofickým situáciám, ktorým čelia. Teda nepozerajú sa len na Európsku úniu a nežiadajú bezmocne Európsku úniu o pomoc. Mm, žiadajú o dosť nízke sumy na to, aby si mohli kúpiť nástroje, ktoré potrebujú na to, aby mohli spustiť svoje vlastné programy. Okrem toho sme nadobudli dojem, že je obrovská potreba regionálnej spolupráce, najmä v otázke e, problému ľadovcov v Himalájach. E, Činenia a obyvateľia Indie e, plánujú postaviť hrádzu v Brahmaputre na území tibetskej výšiny a to vytvorí konfrontačný bod medzi Indiou a Čínou. A je potrebné urobiť všetko v našich silách, aby sme predišli konfliktu v tomto regióne. Mám dosť veľké obavy, že táto oblasť eh, bola dosť zanedbávaná až do posiaľ. Nie preto, že by sme chceli zanedbať túto oblasť, ale preto, že sme za- zanepráznení inými oblastiami na svete. Ale je potrebné podporovať spoluprácu v tomto regióne a je potrebné konať okamžite. Skutočne to myslím vážne. Musíme konať okamžite, e, pretože môžeme e, predísť takýmto konaním migračným problémom a utečencom z týchto krajín. Musíme už uzavrieť túto problematiku, pretože už nemáme veľa času, máme ešte ďalšie vody na programe. Ale ešte by som dal predsa len slovo kolegom, e, ak by sa chceli vyjadriť v tejto problematike. Grazie, presidente. Dunque, innanzitutto ringrazio... Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pánovi predsedovi Devovi, že bol na čele tejto delegácie a e, predsedal tak účinne a elegantne zároveň tejto misii a zároveň sa nám podarilo dosiahnuť konsenzuálne rozhodnutia. Ja úplne súhlasím s analýzou, ktorú práve predložil. Len by som dodal ešte 4 poznámky, aby som doplnil slova pána predsedu Devu. Niektoré čísla z tejto krajine sú veľmi zaujímavé. Pán Deva spomenul niektoré. V tejto krajine máme perspektívu 20 miliónov ľudí, ktoré budú hľadať nie politický, ale klimatický azyl v budúcich desaťročiach v Európe. Je to vyhodnotenie jednej britskej agentúry a sú to znepokojivé údaje. Nesmieme zabúdať, že krajina, ktorá 20 svojho územia môže mať ohrozených povodňami, ak dojde k následnému mm, zvýšeniu úrovne mori o 0,8 metra. 30 e, obyvateľov e, nemajú dostatočné dostatočný počet kalórií na mm, e, výživu, vysoké percento priemerný vek obyvateľov je nižší ako 20 rokov. Rozprávali sme sa e, s Vilveslancom a z týchto krajín a myslím, že je potrebné, aby sme mali takú komunikačnú stratégiu, aby sme chápali, ako Bangladeš vyzerá dnes a aká môže byť budúcnosť tejto krajiny. Takže tieto čísla sa musia rozširovať, je potrebné, aby ich ľudia poznali a treba viacej z e, názor, alebo viacej systematicky hovoriť o týchto číslach. Je tu síce samozrejme aj určitá nádej, lebo existujú určité mikroprojekty, robí sa kampaň medzi obyvateľmi a mm, s takými opatreniami, E, na ochranu alebo mm, samotní obyvatelia dedín realizujú projekty, aby e, znižovali dôsledky prírodných katastrof, napríklad posledného cyklónu a tak ďalej. Nezabúdajme, že Bangladeš je e, krajina s najväčším pomerom moslimského obyvateľstva je na treťom mieste v počte moslimského obyvateľstva na svete a je to krajina, ktorá protirečí mnohým takým zažitým myšlienkam a názorom v EÚ, že či je islám kompatibilný s demokraciou, či je islám kompatibilný s väčšou účasťou žien vo verejnom živote e, v Bangladeši máme síce neistú, ale predsa len demokraciu, ktorá je relatívne stabilná a e, v Bangladeši sa umožňuje aj alternácia, teda e, zmena pri moci a to je prvý krok k skutočnému politickému pluralizmu. Je to krajina, kde predsedkyňou vlády je žena, ale aj významné osobnosti vo vláde a v politickom živote sú ženy aj v opozícii. Takže táto charakteristika, aj tu by sme mali viacej oceňovať a je to charakteristika, ktorá je v protirečení s tými mnohými stereotypmi, ktoré sa šíria vo svete. Iné momenty, o ktorých sme hovorili v tejto krajine, čifra, e, čísla nám ukazujú, že e, obrovské percento obyvateľov týchto krajín bude žiť v mestách. Ja som žil e, dlhšiu dobu v Ázii, v Afganistáne, poznám Afganistán aj Pakistán a keď prejdete ulicami Daky, je to skutočne nezabudnutelná skúsenosť, pokiaľ je urbanistický rozvoj, pokiaľ ide o obrovské zaludnenie, pokiaľ ide o problémy s, so šedou tieňovou ekonomikou, o ktorej všetci vedia, ale nikto oficiálne nehovorí, hoci predstavuje 70 hospodárskeho obratu krajiny je to mesto, kde nie sú ordinácie, kde nepôsobia lekári, kde nie je skutočne plánovaný urbanistický rozvoj. To všetko, základné infraštruktúry tam chýbajú. My e, venujeme veľkú pozornosť vidieckému rozvoju, e, tiež pomáhame e, rozvoju zdravotníckych služieb tejto krajine ale videli sme to aj v rozhovoroch s veľvyslancami a s NGOčkami. Eh, chyba tam skutočná spolupráca v mestských zónach. A neplatí toto len pre Bangladeš, ale aj pre ostatné azijské krajiny. V krajinách, eh, kde sú takéto eh, veľké mestské aglomeráty, tak treba konať a mali by sme zasiahnuť konkrétnymi aktivitami, napríklad vďaka mikroúverom, pomáhať eh, týmto mestským infraštruktúram, aby sa rozvíjali. Eh, nie len kanalizáciu, čo je v Dake úplným snom, ale všetky tie hygienické zariadenia, ozdravenie mestských infraštruktúr a podobne. Ďakujem, hovorí pán predseda. Je pravda, že to bola e, veľmi dojímavá e, misia. Ďakujem za vaše vystúpenie, ale ja by som išiel k ďalšiemu bodu programu. Máme tu nášho hostia, za chvíľu príde, ale pán Kašman, ktorý bol šéfom delegácie v Botsvane, a on by nás teda mohol informovať. Um, Ďakujem pekne, pán predseda. Takže stručná správa. pro písomnú správu predložím výboru v januári 2010, čo je e, potešujúce, čo sme sa dozvedeli e, ako súčasť delegácie. A mimochodom e, o tom svedčí aj e, váš program. Je to odhodlanie e, usilovne e, pracovať. Táto delegácia, aspoň u nás v krajine, častokrát popisujú noviny ako možnosť pre parlamentárov sa dostať niekam, kde je teplo a dobre si to užiť. Ale kolegovia, ktorí boli so mnou v misii, vedia, že je to opak. Veľmi ťažko sme pracovali. Chcel by som poďakovať predstaviteľom sekretára Niky Vasilevu a Ninu Luomu, ktorí e, e, pre nás tiež veľmi usilovne e, pracovali aj v našom mene. Začali pracovať predtým, ako sme tam sa dostali a aj zostali tam pracovať aj neskôr. Ďakujem veľmi pekne. Členmi delegácie bol Film Kazemarek, ja som bol vedúcim delegácie Juni Sargentini, pán Frank Engel, Alenieta Atea Kores, ktorá je tu dnes prítomná. Ďakujem im veľmi pekne za snahu a prácu v delegácii a ďakujem vedúcemu delegácie Európskej únie pánovi Marinovi, ktorý nás prevádzal e, vo väčšine, počas väčšiny e, členov. Členovi nášho výboru zrejme si pamätajú, ako tu pôsobil na sekretariáte. Aj on a jeho spolupracovníci nám e, e veľmi dobre e, pomohli a umožnili prístup na najvyššiu úroveň. Stretli sme sa s pánom Marinom Maloknotýlom pre všeobecné informácie a potom viacerými e, veľvyslancami únie vrátane vysokého komisára pre, z Veľkej Británie, predstaviteľov e, francúzského veľvyslanectva, e, e, e americkým a nemeckým veľvyslancom a zástupcoviami e, Svetovej banky a UNDP. Všetky ich mená budú uvedené v, v prílohe, keď e, ukončíme našu správu. Najprv sme sa stretli s predstaviteľmi občianskej spoločnosti, vrátanie e, e, e, organizácie Kongo, ktorá pôsobí ako e, e, taká súhrná organizácia. Sme sa stretávali s organizáciami, ktoré majú na starosti deti, mládež, rodové otázky, taktiež predstaviteľov odborov z druhého stupňa školstva s predstaviteľmi priemyslu a obchodu a vývozami, a teda združením vývozov a e, výrobcov. Mali sme stretnutie s viceprezidentom Mefragim, e, predsedom Národného zhromaždenia, e, predsedničkou Margaret Asherovou a odporúčam, aby ste sa mali poučiť, ako pani predsednička zabezpečuje kontrolu s veľkou vervou E, kontrolu e, nad poslancami a je prvá e, predsednička zvolená na post predsedu parlamentu v Botsvane. Boli sme s ministrom rozvoja, hospodárstva a obchodu zahraničia, výkonným pre, tajomníkom Sadáku. A to je veľmi zaujímavá záležitosť, ktorá hovorí o E, možnosti zabezpečiť e, či už integráciu alebo dezintegráciu tohto regiónu. IPOS mm, e, je výsledkom všetkých diskusí. Čo bolo povzbudivé je to, že mimovládne organizácie uznávajú úlohu Interim IPA, majú o to záujem a majú záujem o smernicu o službách, čo je zaujímavé, som ich ubezpečil, že výhrady, ktoré majú voči e, e, službám a poskytovaniu služieb v iných krajinách, e, o tom sa hovorí aj v našom parlamente v rámci Bolkensteinovej smernice. Boli tam určité aj výhrady v súvislosti so stavom výhod pri obchodovaní ale v rámci dohod IPA bolo e, zaujímavé, že Botswana chcela mať plnohodnotnú dohodu IPA e, pre e, všetkých členov SAKU, čo bolo tiež veľmi užitočné. Stretli sme sa s vedúcim predstaviteľom koordinačnej agentúry pre otázky AIDS. Dozvedeli sme sa o ich stratégii a odhodlaní uplatňovať tí retrovirálne e, e, lieky pre e, osoby infikované HIV. A celku by som chcel povedať nasledovné, keďže máme naozaj málo času. Misia bola mimoriadne produktívna a bolo užitočné, ako som povedal predtým, E, oboznámiť sa s krajinou, o ktorej sa myslia, že tam je e, pomerne vysoko e, alebo priemerná úroveň príjmov a uvidieť, ako si poradí s hospodárskou krízou. Vývoz Botsvány, to sú predovšetkým diamanty, nikel a meď. Samozrejme, trh s diamantmi bol dotknutý ako prvý. Je zaujímavé, ako sa to vyvinie počas nasledujúcich mesiacov, až do obdobia e, e, sviatkov vďaky vzdania alebo Vianac e, Dňa Svetého Valentína aj Čínskeho Nového roku. Všetky títo termíny kalendára počas nasledujúcich mesiacov naznačené obyvateľom Botswany, či naozaj sa recesia končí, pretože ide o luxusný segment trhu. Je zaujímavé, že krajina ako je Botswana, ktorá kontroluje e, dobývanie, vývoz a predaj diamantov, má vynikajúci prospech z toho. Podarilo sa Botswani prejsť e, e, cez túto krízu tým, že vytvorila obrovské finančné rezervy a zároveň sa jej podarilo ochraniť svoje investície v takých oblastiach ako 15-percentný podiel E, e, vo firme De Beers. Avšak pokiaľ ide o využitie finančných prostriedkov, jedna tretina rozpočtu sa vynakladá na školstvo. Jeden z problémov e, v krajine, ktorá závisí od diamantov, nikela a mede, je samozrejme úloha diversifikácie a sú si vedomi toho, že pokiaľ nezabezpečia vzdielanie a mm, e, e, väčšiu e, rozmanitosť kvalifikácie nepodarí sa im ani diversifikovať hospodárstvo. Takisto aj využitie rozpočtových prostriedkov na boj proti AIDS a liečenia infekcií HIV a prevenciu. Obrovské číslo zo všetkých tých ľudí, ktorí potrebujú ret, antiretrovírové e, lieky, 85% z nich to dostane. Samozrejme, nie je to lacné. Musia e, vynaložiť e, zaplatiť e, obchodnú cenu. Treba to pochváliť. A toto odhodlanie pokračuje v tom počas hospodárskej krízy. Hovorí o tom, že majú teraz 14-percentný schodok, avšak dokážu si požičať, pretože majú rezervy. Využili asi 15% svojich rezerv a majú značné rezervy, ale ako už sme povedali predtým, e, častokrát rezervy treba aj použiť. Takže musíme pozorne sledovať, ako sa to bude vyvieť. Nebudem už o tom hovoriť viac, len to, že pre mňa bolo mimoriadne povzbudivé stretnúť sa s politikmi, ktoré, ktorí sa dívajú dopredu, ktorí sú odvážni a využívajú bohatstvo e, vlastného štátu na prospech e, vlastného ľudu a riešia otázku migračných flot, e, tokov z krajín ako je Zimbabwe a e, DRC, Demokratická republika Kongo a robia to e, humanitným, humanným spôsobom. uvedomujú si, že bez vzdelávania neexistuje žiadny rozvoj a uvedomujú si, že poskytnutie najmä ženám väčších možností právomocí umožňuje vytvoriť spravodlivejšiu spoločnosť. E, odcestoval som e, e, späť s pocitom hrdosti na to, čo robia a chápem zároveň, že musíme riešiť aj situáciu tých krajín, ktoré sa vnímajú ako krajiny, ktorí si polepšili, nedostávajú potom už potrebné zdroje, ktoré idú inde. Chcel by som ešte raz poďakovať členom našej delegácie, my sme síce e, e, veľa pracovali, ale bolo mi obrovským potešením e, zžiť ich spoločnosť. Ďakujem pekne sekretariátu. A naozaj to bolo mimoriadne povzbudivé vidieť, ako veľa novinárov sa dostávalo na záverečnú tlačovú besedu. A vedeli nielen o tom, čo treba urobiť, ale poznali, e, o, vedeli, e, čo to je EPOS, čo to je dočasný EPOS a aký to má pozitívny, negatívny dopad na celý región. To je všetko, čo som chcel povedať, pán predseda. Takisto ako je pre vás, pre mňa bolo obrovským potešením byť na čele delegácie. Veľmi veľa som sa do, dozvedel. Predtým, ako požiadam pani e, e Diotaris, aby e, e, prihovorila, musím povedať, že veľmi na mňa zapôsobilo to, čo si povedal Michael. I, ide E, o vzornú správu o vzornej krajine. Prečo by sme nerozšírili tieto osvedčené postupy na ďalšie e, krajiny, e, s ktorými máme partnerstvo? Prečo by sme neoboznámili ich so skúsenostiami Botswany na GPE? S tým, aby aj, aj iní ľudia sa dozvedeli viac o osvedčených postupoch. Takže nech sa páči, pani kolegyňa. Ďakujem pekne, pán predseda. Rád by som zopakoval, že táto delegácia, táto misia bola skutočne vynimočná a to jednak vďaka tomu, že existujúce infraštruktúry v Bocvane sú také dobré, jednak vďaka tomu, že tam bol na čele tejto delegácie Michael Cashman. Pokryli sme takmer všetky rozvojové aspekty a témy, v Bocvane sme hovorili o štáte, o hospodárstve, o spoločnosti. Samozrejme, niektoré údaje, ktoré sme dostali a ktoré Michael predtým spomenul, potrebujú určité dodatočné analýzy, napríklad správanie sa štátu k Boskimanom, teda k tým mužom e, z pralesa, pokiaľ ide ale o zdravotníctvo, k bušmenom. Pokiaľ ide o vzdelanie, zdravotníctva, a tak ďalej, to je zaujímavé, ako to vyvíjajú tam. Michael bol ale veľmi umiernený, keď bol na čele delegácie a dovolte mi, aby som povedal, že veľmi úspešne viedol všetky diskusie a rozhovory a neumožnil alebo nepovolil, aby e, sa rozhovory viedli nejakými nevhodnými smermi. Každý člen delegácie mal príležitosť sa vyjadriť a mohol dať e, tiež víziu e, svoje veci alebo svoj pohľad na vec. Dnes sa tu vášnivo tiež obraňovali ľudské práva. Znovu to urobil kolega Kašman a on povedal, že nemôžeme používať dvojaký meter, keď aplikujeme ľudské práva hoci ktorej časti sveta. Ani v rozvojových, ani v rozvinutých krajinách, ani v tých krajinách, ktoré sa eh, majú stať neskôr členmi EÚ, ani v krajinách, ktoré dostávajú rozvojovú pomoc. Nie. Vo všetkých krajinách treba obraňovať eh, ľudské práva a to patrí a platí aj pre Botsvanu. A prečo to hovorím? Pretože včera niektorý z kolegov z Miešanej komisii pre Turecku povedal, a dovolte mi, aby som takto hovoril, že máme už plné zuby, že stále hovoríte o Cypre, o cyperskom probléme. Ale to sú princípy, to je presne ten prístup dvojakého metru, dvojakého metra aplikovaného, keď sa hovorí o niektorých témach. Keď niekto povie, že prestaňme už konečne hovorí o takomto probléme, ale ja ti napriek tomu, Michael, ďakujem za ten boj, ktorý neustále zvádzaš. Ďakujeme pekne. Ak sa už nikto ďalší nehlási o slovo k tejto správe Kašmana, teraz je mi veľkou cťou privítať eh, predsedu vlády Stúvalu. Thank you. Kolegovia, je mi ešte raz eh, veľmi veľkou cťou privítať eh, jeho excelenciu pána Apisaj Jelema, ktorý je predsedom vlády Tuvalu, aby s nami diskutovalo otázky klimatických zmien. Už dnes dopoludne sme hovorili o aspektoch klimatických zmien, mm, ktoré e, ovplyvňujú Bangladeš a Maldivy. Bude to veľmi aktuálne, pretože práve prebiehajú aj rokovania v Kodani o tejto téme, ktoré začali už začiatkom tohto týždňa. E, celý svet čaká na pozitívny výsledok, najmä krajiny, ktoré boli najvýraznejšie zasiahnuté klimatickými zmenami, ako napríklad aj ľudia v Tuvalu. Už boli prijaté opatrenia, prípravné opatrenia na programy, ktoré znamená na zníženie emisí a podobne, ale tento ostrov v Tichomorí mm je predsa len zanedbávaný, aj keď je najviac vystavený klimatickým zmenám. Už zaznamenal zvýšenie eh, úrovne mora. Tuvalu môže, alebo jedného dňa žiaľ, um, aj skutočne zmizne z povrchu zeme. Eh, teda je na veľkou cťou privítať vás tu, pán predseda vlády, a porozprávať sa s vami o tom, aké veľmi jasné záväzky si chceme stanoviť e, na pomoc Tuvalu. Nech sa páči, máte slovo. Thank you, chairman. Ďakujem, pán predsedajúci, vážení poslanci Európskeho parlamentu, vážení členovia výboru DEVE. Dámy a páni, Ďakujem pekne, pán predsedajúci, za vaše privítanie. Tiež chcem poďakovať všetkým členom tohto výboru za to, že mám možnosť eh, absolvovať túto výmenu názorov na vašej dnešnej schôdzi. Tuvalu a Európska únia eh, veľmi eh, intenzívne využívajú partnerstvo už mnoho rokov a ja chcem posilňovať tento vzťah aj v budúcnosti jeden z najhľadnejších problémov, ktorý ovplyvňuje našu krajinu a je obrovskou hrozbou aj prežitie celého ľudstva v budúcnosti, sú klimatické zmeny a globálne oteplovanie. Rád by som dnes sa podelil o obavy mojej krajiny, ktoré súvisí s týmito dvoma hrozbami. Tuvalu je skupina položených ostrovov, ktoré už teraz trpia a budú trpieť aj naďalej, ak nič neurobíme na to, aby sme zvrátili súčasný trend eh, v oblasti globálneho oteplovania a zvyšovania hladiny morí. Dopad klimatických zmien môže ohroziť existenciu našej krajiny. Počas vysokých prílivov a veľkých búrok eh, morská voda dosahuje eh, čoraz ďalej do stredozemia našich ostrovov a v niektorých oblastiach došlo k zaplaveniu celých oblastí a došlo k zničeniu stromov a úrody. Okrem toho morská voda sa dostáva aj do spodných vôd a ohrozuje naše zásoby vody, ale taktiež ničí aj e, stromy a úrodu. Aj takýmto spôsobom e, silné búrky sú častým fenoménom a tiež nás uberajú o pôdu a o stromy, ktoré nás chránia pred búrkami e, korály tiež umierajú, pretože sa zvyšuje teplota vody v moriach a tiež to ohrozuje celý ekosystém a zásoby vody v celej našej krajine. Okrem toho zaznamenávame obdobia sucha, ktoré nás nutia k tomu, aby sme hľadali iné zdroje vody, pretože voda je najhlavnejšou surovinou pre našich ľudí. Aby sme zabránili negatívnemu vplyvu klimatických zmien, je potrebné okamžite konať aby sme znížili globálne emisie a už dlho o to žiadame a budeme naďalej žiadať všetky krajiny, aby predstavili konkrétne záväzky na zniženie svojich emisí. Všetky rozvinuté krajiny musia si stanoviť konkrétne ciele um, zniženia emisí do roku 2017. Um, najväčšie rozvinuté krajiny musia si tiež stanoviť ciele, ktoré sa týkajú zmeny bežných postupov a ostatné krajiny by mali dobrovoľne sa pridať takýmto programom na zníženie emisí. Na to, aby sme zabezpečili, že budeme stabilizovať koncentráciu skleníkových plynov, aby sme predišli najhlavnejším a najzávažnejším vplyvom eh, globálneho oteplovania, musíme znížiť túto mieru emisí do roku 2015, ale aj po tomto roku. Globálne úsilie znížiť emisie musí e, zabezpečiť, aby zvýšenie priemernej teploty e, bolo nižšie ako 1,5 stupňa Celezia v porovnaní s e, predpriemyselným obdobím. Tuvalu už spustilo opatrenia na boj proti klimatickým zmenám, napríklad vytvorenie prírodných mechanizmov e, ako obrany proti týmto fenoménom Tuvalu vyvinulo národný adaptačný program e, pod názvom NAPA a teraz už spúšťa kľúčové prvky tohto programu do praxe. Našou prvou prioritou je vytvoriť prírodný systém obrany v Tuvalu a to tým, že chceme chrániť svoje korelové útesy a pobrežie. Po druhé, chceme zvýšiť e, našu pripravenosť e, na katastrofy. E, čoraz ťažším fenoménom sú cyklóny. Tuvalu chce vybudovať vhodnú infraštruktúru na ochranu svojich ľudí, budov, ale aj zvierat pred vplyvmi takýchto cyklónov, ktoré sú schopné zničiť celé mesta. No a po tretie, Tuvalu chce znížiť svoje vlastné emisie, aj keď sú len minimálne v porovnaní s ostatnými krajinami. A stanovili sme si cieľ e, v tom, že chceme e, uprednostňovať obnoviteľné zdroje energie do roku 2020. Pán predsedajúci, chcem poďakovať Európskemu parlamentu a vodcom Európskej únie za to, že sa ujali vodcovstva v tomto boji proti klimatickým zmenám a tiež za kroky, ktoré ste už prijali na pomoc proti najzraniteľ- na pomoc najzraniteľnejším krajinám. Okrem toho, e, pán Charles Tanok, ktorý predniesol otázku komisie, ktorá sa týka finančnej pomoci malým ostrovom e, pod názvom SEC, ktoré sú najzraniteľnejšie e, voči klimatickým zmenám, by som chcel tiež poďakovať. Komisia odpovedala veľmi informatívne. Zaznamenali sme, že v súlade s Alianciou pre globálne zmeny 3,2 milióna eur bude k dispozícii na tieto účely a 3,8 milióna eur bude k dispozícii pre Maldivy ako pomoc v oblasti pilotných projektov. Okrem toho Maldivy tiež vyčlenili 2,2 milióna eur na regionálny rozvoj tejto krajiny, aby sme podporovali bezpečnejšie ostrovy a ostrovy, ktoré budú ekologicky udržateľnejšie. V dokumentoch sa uvádza, že obavou pre komisiu sú finančné zdroje, ktoré boli vyčlenené v rámci rozvoju pomoci EDF, aby neboli premrhané na projekty, ktoré nebudú udržateľné vzhľadom na prežitie atolov a presídľovania ľudí do iných oblastí. Rád by som ubezpečil komisiu, že Tuvalu teraz čeli neistej budúcnosti v dôsledku klimatických zmien. Um, Tuvalu chce ostať na svojom súčasnom mieste, nechce sa presiedľovať, budeme bojovať za to, aby sme si zachovali svoju krajinu, svoju kultúru a svoj spôsob života. Nezvažujeme žiadne plány presiedľovania našej krajiny. Myslíme si, že ak sa podniknú potrebné kroky na boj proti klimatickým zmenám, Tuvalu bude schopné prežiť. Ak komisia má obavy, že pomoc Tuvalu nie je dostatočne udržateľná, rád by som vyzval komisiu, aby zvážila možnosť prispievania do um, fondu pre zachovanie budúcnosti Tuvalu. Veľká Británia um, nám pomáha v tomto projekte a tiež investuje do tohto fondu umožní e, tú valu splatiť svoj súčasný rozpočtový dlh bez toho, aby e, záviselo od rozpočtovej pomoci Veľkej Británie. Ďalej budeme schopní zaplatiť projekty, e, ktoré by sme inak neboli schopní zaplatiť a tiež financovať rozvojové projekty, na ktoré nie je možné identifikovať darcov. Medzinárodná dohoda pre riadenie tohto fondu um, obsahuje aj ustanovenia, ktoré sa týkajú darcov do tohto fondu. Príspevky do fondu si zachovajú svoju hodnotu potom, ako sa splatia administratívne náklady, budú odovzdané Tuvalu. Od 87. funguje tento fond a už sa nám podarilo zhromaždiť zhruba 26 miliónov austrálskych dolárov. Odvtedy sa rozrástol tento fond na zhruba 101 miliónov australských dolárov. Ak naďalej bude táto pomoc pretrvávať, veríme v to, že naša trpezlivosť a prínos tohto fondu budeme môcť využiť na podporu projektov v našom programe ktoré je ťažké financovať z iných zdrojov. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, za to, že som mal možnosť vystúpiť tu na tomto fóre. Veľmi rád odpoviem na otázky, ktoré eh, mi položia členovia tohto výboru. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pán predseda vlády. Ďakujeme za to, že ste tak otvorene vystúpili so svojím prejavom. Ja som už dlhé roky poslancom Britského parlamentu a Európskeho parlamentu, ani len nikdy som nepočul také vyjadrenie, ktoré ste spomenuli, čo sa týka budúcnosti vašej krajiny. To je skutočne zarážajúce, ale predtým, ako dám slovo komisii, rád by som dal slovo pánovi Kešmenovi. Nech sa páči. Thank you. Thank you, ďakujem, pán predseda. Ďakujem aj vám, pán predseda vlády, za to, že ste sem pricestovali a porozprávali s, s nami o realitách klimatických zmien. Určite viete, že podľa niektorých ľudí klimatické zmeny vôbec neexistujú, prípadne nie sú výsledkom činnosti človeka, prípadne, že industrializácia to nespôsobila. A vy ste nám pripomenuli, že skutočnosť je úplne iná. Častokrát tu hovoríme o tom, aké dopady to má pre malé ostrovy, hovoríme o dopadoch klimatických zmien, ale len e, za veľmi dramatických situácií, e, situácií o tom hovoríme. A myslím si, že vaša prezentácia nám pripomenula, že to sa deje postupne, že to sa deje stále a vo viacerých e, e, prejavoch. Ako ste povedali napríklad o vode a, alebo suchu, hovorili ste o, o dopadoch na korály, na e, námorný e, život, život v mori. Samozrejme, nikto nebude e, e, hovoriť, e, že nepotrebujeme okamžite konať, alebo nepotrebujeme mm, dohodnúť sa v Kodani a musíme prislúbovať nielen slova, ale aj peniaze, aby sme zrealizovali Kodaň. Na, áno, treba znižovať emisie do roku 2017, ale nikto nebude protirečiť tomu, čo ste povedali, že globálne emisie do roku 2015 by mali dosiahnuť svoj vrchol Nikto by nemal proti tomu e, nič e, argumentovať, ale budú, pán, pán premiér. Nemôžeme e, e, zamietnúť, že sme e, za to zodpovední a máme e, to riešiť spoločne e, v rámci partnerských vzťahov. Pretože globálne ekonomický globálna e, ekonomická a hospodárska kríza teraz vedie k tomu, že niektoré členské štáty nielen spochybňujú svoju podporu rozvoju v zahraničí, ale vôbec, či majú zachovať ten úroveň 0,7 HDP dokonca dôvode, že netreba e, vyčlenovať prostriedky navýše, aby sme riešili dôsledky klimatických zmien. Takže my všetci, či už v Únii alebo inde vo svete, potrebujeme spojiť síly a presadiť tieto argumenty. Nejde e, iba o ďalšiu generáciu, ide o našu generáciu, e, pokiaľ ide o vašu krajinu a ďalšie malé krajiny, je to otázka toho, či, či prežijete. A preto práca, ktorú e, e, robíte e, v rámci obrany a pripravenosti, môžeme to len uvítať. A záverom by som chcel povedať, že toto pripomenutie realít klimatických zmien prichádza v najvhodnejšom čase. Títo hrozby nie sú vymyslené. Dejú sa v súčasnosti vravíte, že budete s tými bojovať a v mene našej e, politickej e, strany e, socialistov a demokratov môžem vás ubezpečiť, že nebudete bojovať osamotene, budeme bojovať spolu s vami. Ďakujem. Ďakujem, pán Kašman, pán Görens. Ďakujem, pán predseda. A ja by som chcel poďakovať pánovi premiérovi za jeho vystúpenie. Podľa mňa jasne preukazuje, že musíme bojovať na všetkých frontoch. Spomenuli ste klimatické zmeny. A čo to bude znamenať pre vašu krajinu? Zdôraznili ste tiež, že potrebujeme e, konať, aby teplota sa nezvýšila o viac ako 1,5 Ak chceme bojovať všade, musíme uplatniť rovnakú logiku aj v prípade financovania. Spomenuli ste Európsky e, rozvojový fond. Myslím si, že musíme e, v konaní veľmi jednoznačne povedať – zaujať stanovisko, či budú, budeme využívať tieto prostriedky na boj proti klimatickým zmenám v rozvojových krajinách a či budú k dispozícii ďalšie prostriedky nad rámec EDF. Podľa mňa tak by sa to malo stať. Prípadne, či e, budeme čerpať finančné prostriedky z existujúcich e, prísľubov v rámci EDF. A ak je tomu naozaj tak, potom e, e, treba e, zmeniť označenie ODF a to bude veľmi závažný krok, pretože prostriedky, ktoré máme k dispozícii na účely rozvojovej pomoci, sú nedostatočné, aby sme splnili a dosiahli mileniové ciele. Vy ste tu načrtli, vy ste načrtli svoje stanovisko e, v e, Kodani a súhlasili by ste s takýmto výkladom, ktorý som práve predložil? Ďakujem, pán Gerens, pán Popola. Merci, Ďakujem, pán predseda. Chcel som tu dnes vystúpiť, pretože dvakrát sme tu dnes spomenuli dva problémy dôsledkov klimatických zmien. Išlo tu najprv o prípad Bangladešu, ktorý ste vy uviedli, pán predseda. Ja som bol veľmi šťastný, keď som sa dozvedel, že topenie ľadov v Himalájach je dôsledkom klimatických zmien a je teda dôležité aby Bangladeš konala napríklad, že sa tam robil ten projekt e, v tej dedine na zvýšenie úrovne e, pozemkov, aby neboli zatopení. A teraz som tiež veľmi šťastný, pán predseda, keď počujem z úst predsedu vlády, pokiaľ ide o situáciu v Tuvalu, ktorú veľmi dobre poznám, a pokiaľ ide o zvýšenie hladiny oceánov, že je to A vieme teda, že, teda, že táto informácia, že to navýšenie hladiny oceánov je spôsobené klimatickými e, zmenami a tieto e, ostrovy Kiribati, Tuvalu, Maršalové ostrovy a tak ďalej, že trpia týmito problémami, sú to naši susedia. A tieto slova, ktoré vyjadril dnes pán premiér, sú veľmi dôležité, aby aj vyvolali diskusiu nielen tu v parlamente, ale aj e, v celosvetovú mienku, pretože sú to problémy e, ľudí, ktorí e, postihuje, ktoré postihujú ich každodenný život. A ak nedáme týmto krajinám dostatok prostriedkov, aby mohli prijať opatrenia na zvýšenie úrovne nadmorskej výšky ich pôdy a pozemkov a iných opatrení na stavanie zábran, tak to spôsobí veľkú migráciu či už v Bangladeši alebo India, to budú obrovské problémy a tam treba zareagovať, tak sa pridávam k slovám pána premiéra. Nájdime finančné zdroje, aby sme zabránili takémuto masívnemu presunu obyvateľstva. Uh, you, Ďakujem pekne. Teraz pani Levin. Uh, Ďakujem. A ďakujem aj pánovi predsedovi vlády Tuvalu za to, že medzi nás prišiel. Veľmi rada som si vás vypočula. Som tiež veľmi rada, že ste spomenuli, že teplota, priemerná teplota aj zvýšenie by sa malo obmedziť na 1,5 stupňa Celzia a nie 2 stupne Celzia, tak ako to dohodli um, globálni vodcovia. Myslím si, že to je radikálnejšie ako ten predchádzajúci údaj, ale musíme uznať, že máme pred sebou radikálnu hrozbu klimatické zmeny sa nedejú postupne, ale už sme sa ocitli na úplnej hranici a 2 stupne Celzia by možno bolo priveľa pre túto planétu. A keď um, sa zvýši rýchlosť zvyšovania teploty, sú mechanizmy v našom ekosystéme, ktoré ešte zvyšujú rýchlo zvyšovanie teploty a môže sa stať, že sa ocitíme v situácii, v ktorej ľudstvo jednoducho nebude schopné nejako inak zasiahnuť. Ja si teda myslím, že všetci v rozvojových krajinách musíme si uvedomiť, ako chceme zmeniť štruktúru našej spoločnosti a preto podľa mňa je do istej miery ironické, ale aj veľmi povzbudzujúce. Mm, existuje totiž eh, tzv. index šťastnej planéty. Je to nadácia, ktorá sa snaží zadefinovať, eh, ktorí ľudia sú najšťastnejší na svete a kto vyhral. Sú to ľudia z Tuvalu. A tento index šťastnej planéty sa snaží odhadnúť vnímanie šťastia u ľudí a rozdeľuje to mm, podľa toho, do akej miery ľudia využívajú prírodné zdroje a do akej miery sú schopní zachovať prírodu a spolužiť s prírodou. A Tuvalu v tomto vyhralo. Máte najvyššie, najvyššiu životnú úroveň a tiež vnímanie šťastia vo vzťahu eh, k tomu, koľko prírodných zdrojov využívate. Teda máte mnoho, čo môžete naučiť e, západné krajiny, priemyselné, rozvinuté krajiny v oblasti e, nášho vnímania správneho spôsobu života. E, ja dúfam, že sa vám podarí poučiť nás v tomto smere a dúfam, že budete mať možnosť aj vystúpiť na konferencii v Kodani. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Hovorí. A teraz by som dal slovo Európskej komisii a konkrétne riaditeľovi Vérovi, ktorý je tu medzi nami, aby nám vysvetlil, čo presne komisia myslela tým e, svojim výrokom, ktorý tu odznel. Giving... E, ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ďakujem za to, že máme možnosť vystúpiť v tejto rozprave. Rád by som poďakoval predsedovi vlády Túvalu za jeho prezentáciu. Áno, aj my zdieľame obavy ktoré sa týkajú e, hrozby ostrovov v Tichom mori. Nehovoríme tu len o vplyvoch e, klimatických zmien, ide tu o prežitie niekoľkých krajín v tomto regióne a bežného života e, veľkého počtu ľudí na týchto ostrovoch. Podporujeme kroky, ktoré predniesol pán predseda vlády Tuvalu v našich e, opatrenia, ktoré sú zamerané na rozvojovú spoluprácu a klimatické zmeny, e, sme vždy vychádzali z princípu, že tí, ktorí trpia, na, trpia najviac, sú tí, ktorí najmenej spôsobujú problém a preto by sme mali jednoznačne posilniť našu reakciu a podporiť procesy, ktoré prebiehajú v, vo viacerých rozvojových krajinách v tomto smere. Vyčlenili sme e, náš nástroj, ktorý je zameraný na klimatické zmeny a neustále získavame podporu Európskeho parlamentu pre tento nástroj, nielen politickú a morálnu podporu, ale tiež finančnú podporu. Zaradili sme túto pomoc nielen rozvojovým krajinám, ale najmä najmenej rozvinutým krajinám a najmä e, tým malým ostrovným krajinám, pretože tu nejde o vplyv klimatickej zmeny, ide tu, ako som povedal, o samotné prežitie. Ak dovolíte, rád by som mm, zablahoželal k úsiliu, ktoré ste už vynaložili vo všej krajine, pán predseda vlády. Často vidíme vo viacerých rozvojových krajinách, že ich plány národného prispôsobenia sa klimatickým zmenám pozostávajú z niekoľkých eh, samostatných projektov, ktoré sú eh, nedostatočne koordinované. Myslím si, že v prípade Tuvalu Hovoríme o tom v rámci našich rokovaní o partnerstve. Myslíme si, že Tuvalu k tomuto pristupuje veľmi koordinovanie a strategicky a to nepochybne priniesie výsledky. Je to proces, ktorý by sme radi videli aj v ostatných krajinách na svete. Aby som prešiel teraz ku konkrétnej otázke, pán predseda vlády, ako viete, Spolupracovali sme e, veľmi prínosne v rámci Národného vzdelávacieho programu a vy ste sa sústraďovali v oblasti nášho partnerstva pre rozvoj, najmä na vodu a sanitárne zariadenia. To je isté, že kľúčové pre naše ktoré súvisia s klimatickými zmenami. Ja chcem v tomto smere poďakovať Európskemu parlamentu za to, že podporil túto alianciu pre klimatické zmeny na globálnej úrovni, a to aj nad rámec projektov, ktoré získajú podporu v rámci aliancie pre Vanuatu a Maldivy. Máme v pláne podporiť e, v našom pláne pre rok 2010, e, ktorý Európsky parlament e, podporil. Chceme sa sústrediť predovšetkým na Tuvalu a začneme rokovania z Tuvalu zamerané na to, ako by sme mohli zlepšiť štruktúru tejto pomoci. Okrem toho sme sa snažili zohľadniť eh, váš prínos eh, zriadenia fondu, ktorý umožní zhromažďovať finančné zdroje od viacerých darcov. Diskutujeme s vami, pán premiér. Budeme sa snažiť prehodnotiť možnosť ktorá by čo najviac podporila tento fond, pretože to je najlepší spôsob eh, priblížiť našu rozvojovú pomoc eh, vašim potrebám a vašim stratégiám. Okrem toho by som raz dôraznil, myslím si, že v mori to platí predovšetkým klimatické zmeny nie sú národným problémom, je to skôr regionálny problém. Práve sme v rámci vyčlenovania pomoci pre krajiny AKT vyčlenili špeciálny balíček na podporu regionálnych organizácií v ich boji proti klimatickým zmenám. V rámci toho sme vyčlenili 8 miliónov eur pre celú oblasť Tichomoria na boj proti klimatickým zmenám. V tomto smere by sme tiež radi zvážili možnosť financovať e, tieto programy z rozpočtových e, zdrojov, keď to bude možné, tak aby sme dokázali urýchliť implementáciu týchto programov. Okrem toho by sme ešte vyčlenili ďalších 8 miliónov, ktoré budú určené výlučne pre malé ostrovné krajiny v Tichom, v Tichomorí Myslím si teda, že naša stratégia je dobrá a vďaka nej sa budeme snažiť zakotviť, strategicky zakotviť našu pomoc a tešíme sa na ďalšie rokovania s Tuvalu aj s vašou vládou, pán predseda vlády, tak aby sme čo najrychlejšie mohli spustiť tieto programy pomoci. Ešte raz chcem poďakovať aj Európskemu parlamentu a, a Aliancii pre globálne teda klimatické zmeny, pretože vďaka nej je, máme možnosť nielen posilňovať politický dialog s krajinami AKT a s rozvojovými krajinami, ale môžeme tiež spustiť pilotné projekty, ktoré v prípade Tuvalu očakávame, že prinesú čo najskôr už aj ovocie. Ďakujeme pekne, pán riaditeľ. Um, pochopil som to správne, že tých 8 miliónov je pre pilotné projekty a potom, ak budú tieto projekty fungovať správne, potom poskytneme ďalšiu riadnu finančnú pomoc. E, nuž, e, je to dobrý pokus e, navrhnúť takýto postup. Isté, že bude to závisieť od výsledkov Kodanskej konferencie a finančných záväzkov my vyčleníme finančné zdroje až potom, keď budeme vedieť, aké budú výsledky. Takéto sú teraz e, finančné zdroje k dispozícii, ktoré sú zamerané na vysporiadanie sa s regionálnymi aspektmi boja proti klimatickým zmenám. Ja si myslím, že e, kľúčovým bodom pre kiotské financovanie klimatických zmien je jasná a premyslená stratégia na vysporiadanie sa s týmito výzvami. Ja si skutočne myslím, že v strednodobom hľadisku, ak stratégie budú spustené, isté bude to závisieť od výsledkov kodanskej konferencie, ale e, financie by mali e, automaticky nasledovať nielen z Európskej únie a z Európskej komisie, ale aj e, od ostatných darcov. Máme tu dočinenia s prípadom, v ktorej máme premyslenú stratégiu, ktorá sa snaží zjednotiť projekty, ktoré nemajú v podstate um, inak možnosť byť strategicky plánované. Ďakujem pekne. Um, myslím si, že práve ste vchádzali do miestnosti, keď sme hovorili o klimatických zmenách, keď tu bol medzi nami pán riaditeľ Rudy Hauschauer. On spomenul, uh, že OSN, najmä správa Antonia Vigilanteho, hovorí o tom, že ak sa budeme venovať eh, otázkam prispôsobenia sa klimatickým zmenám, môžeme zvýšiť eh, aj rýchlosť rozvoja. Teda eh, sú to veci, ktoré sa navzájom podporujú a nie vylúčujú. Keď začleníme jeden proces do druhého, bude to prínosné. To znamená, ak máme vyčlenené prostriedky pre rozvoj pre tieto malé ostrovné krajiny, tak fondy na prispôsobenie sa klimatickým zmenám by mohli byť súčasťou tejto rozvojovej pomoci, ak sa nemýlim. Áno, myslím si, že máte pravdu. Nerad by som to príliš filozofoval, ale myslím si, že úvahy o klimatických zmenách eh, by mali úplne zmeniť naše vnímanie rozvoja. Myslím si, že aj nad rámec financovania konkrétnych projektov zameraných na boj proti klimatickým zmenám, myslím si, že aspekty klimatických zmien úplne radikálne zmenia celý náš prístup k rozvoju. Ďakujem. Ďakujem, pán Gorenc. Ale stále tu ostáva otázka, že keď využijeme fondy na financovanie, teda z verejných zdrojov na financie, na znižovanie dopadov e, klimatických zmien oteplenia. Od toho žiadam odpoveď od Európskej komisie. Ja si myslím, že Európa by mala jasne vysvetliť svoje stanovisko skôr, než sa vyjadrí v Kodani. Ak chceme mať dohodu, potrebujeme mať dvojakú, dvojnásobnú väčšinu všetkých krajín aj z krajín dohody dodatku A, ale potrebujeme túto väčšinu a ak chceme, aby boli s nami aj rozvojové krajiny, je potrebné, aby Európa nebola dvojzmyselná vo svojich slovách, inak budeme spolu zodpovední za, kolektívnu, za kolektívne klamstvo. Uh, Mr... Neviem, či chcete reagovať. Naozaj je jasné, že nemali by sme stopnúť existujúce programy kvôli potrebe financovať nové problémy súvisiace s klimatickými zmenami. To by nemal byť, e, e, e, to by nemal byť výsledok so, záporným, so zápornou hodnotou. To by v žiadnom prípade nemalo znamenať zníženie podpory existujúcich projektov. Ďakujem veľmi pekne. Takže veľmi stručne. Ďakujem, pán predseda. Počul som pána predsedu eh, eh, vlády eh, v Štokholme na rozvojových dňoch. Myslím si, že ste to boli práve vy, alebo nie? Alebo váš kolega z Tuvalu? V každom prípade niekto od vás? Nie, bolo to Tuvalu. No, v každom prípade kolega povedal, že problém je jednoduchý. Krajina sa topí. V Kodani dnes a včera bolo počuť chýry o tom, že niektoré e, členské štáty únie e, dôvode e, to tým, že z časti opatrenia na boj proti klimatickým zmenám by sa mohli radiť z ODA. Súhlasím s kolegom Gerencom, že to by bolo nepriateľné, pretože financovanie opatrení na boj, zníženia alebo adaptáciu môže byť iba predpokladom rozvoja a je nepredstaviteľné pre mňa a ďalších kolegov, aby sme financovali z prostriedkov rozvojovej pomoci opatrenia, ktoré e, sme iba povinní e, e, uhradiť, pretože musí mať prednosť princíp znečisťovateľ platí. Myslím si, že máme tu dostatočnú väčšinu, aby sme zablokovali takúto iniciatívu a komisia musí zaujať mimoriadne vyhranený postoj. Ďakujem pekne. Pán premiér, viem, že máte veľmi nabitý program, ale ako vidíte, e, e, diskutujeme o tom e, dostatečne živo a neviem, či by ste predsa len nechceli záverom povedať niekoľko slov. Pán predseda, ctení členovia eh, rozvojového výboru, dámy a páni, a ja by som vám chcel ešte raz veľmi pekne poďakovať za vaše príspevky. Mm, boli pre mňa mimoriadne poučné. Eh, eh, vnímame to ako prejav láskavosti zo strany vášho výboru, že Rokujte o našej krajine a ďalších krajinách, ktoré sú zraniteľné z hľadiska klimatických zmien. Hovoríte o e, mechanizmoch financovania a mnohé ďalšie veci, ktoré som počul z úst e, e, rečníkov v tejto miestnosti. Chcel by som využiť túto príležitosť, aby som poďakoval Európskej únii a všetkým orgánom, ktoré poskytujú finančné prostriedky na náš projekt e, e, v oblasti e, zasobovania vody a pokiaľ viem, finančné prostriedky niekedy v januári budúceho roka by mali byť uvoľnené. A chcem povedať, že pokiaľ by sa podarilo uvoľniť finančné prostriedky čím skôr, aby sme mohli pomôcť aj našim ľuďom bolo by fajn a chcel by som e, e, spomenúť, pán rediteľ, že klimatické zmeny sa prejavujú už teraz a nie e, sa prejavia zajtra. A preto by sme uvítali, keby táto pomoc sa k nám dostala čím skôr. Či už vo forme rozvojovej pomoci alebo nie. Či treba rozdeliť ODA na e, e, rôzne prvky, napríklad na financovanie adaptácie na klimatické zmeny alebo nie, ale naša krajina by chcela e, odporučiť, aby sa hľadali nové finančné prostriedky a v rámci tých mechanizmov, o ktorých sa rozhodne v Kodani. Ako ste správne spomenuli, pokiaľ rozvojová pomoc sa rozdelí, potom aj naučili adaptáciu, potom by to veľmi ohrozilo náš rozvoj. Takže opakovane ďakujem veľmi pekne pán predseda za túto príležitosť. Predseda, ďakujem pán e, predseda vlády a my sme tiež e, e, e radi, že ste sem pricestovali, podelili sa svoje e, vedomosti a taktiež e, e, dúfame, že niektoré e, nepochopenie, ktoré e, mohlo e, vzniknúť pri reakcii komisie, bolo e, viesť vysvetlené. Chcel by som oficiálne poznačiť do zapisnice, že to bolo vysvetlené a prajeme vám veľa úspechov v Kodani. last finish? Your last announcement is. Uh... The next meeting of the Development Committee. Ďalšie stretnutie nášho výboru sa bude konať v Štrasburgu v pondelok 14. medzi 7. a 8.30 večer. Stále ešte čakáme na schválenie konferencii predsedov a ďalšie stretnutie sa bude konať eh, vo štvrtok 17. decembra o 9. ráno do 10. ráno stretneme sa s nositeľmi Sacharovej ceny z Ruska. Pôjde o spoločné zasadnutie nášho výboru a výboru pre ľudské práva. A 25. januára mm, sa bude konať naše ďalšie stretnutie v Bruseli. Ďakujem vám veľmi pekne.